ktoré som si tu vypočul a za posolstva, ktoré budem môcť odovzdať ďalším partnerom v klube G20. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Andor. Tým sme ukončili tento bod programu. A teraz tu máme vyhlásenie komisie o boji proti tuberkulóze. Máme tu pána komisára Daliho a môžem mu hneď odovzdať slovo. pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Vítam túto príležitosť prehovoriť v deň boja proti tuberkulóze, aby som zdôraznil záväzok komisie riešiť problémy, ktoré vystávajú z tejto choroby. Mysleli sme si, že v minulosti sme už odstránili túto hrozbu zdravia verejnosti. Verili sme však našim úspechom príliš dlho a preto sme si nedávali pozor, neboli sme ostražití voči hrozbe TBC. V roku 2006 sa objavili správe o 3000 nových prípadov a takmer 6000 úmrtia v Európskej únii. To znamená zhruba 16 úmrtí denne. Toto je nepriateľné a vyžaduje si to konanie zo strany všetkých, ktorých sa to týka. Je to nepriateľné, pretože tuberkulóza je vyliečiteľná choroba, ktorej sa dá vyhnúť a nemala by viesť až k smrti. Tuberkulóza je prerezová otázka a týka sa verejného zdravotníca v Európskej únii. TBC má kmene, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám, je tam prepojenie na HIV. A toto všetko najviac ovplyvňuje najzraniteľšie skupiny obyvateľstva. Komisia spustila viaceré iniciatívy v posledných rokoch na posilnenie možností boja proti tuberkulóze. V roku 2000 TBC sa dostala do zoznamu prioritných chorôb v EÚ a v tomto kontexte komisia podporila viaceré projekty, ktoré pomohli koordinovať dohľad nad výskytom TBC v krajinách EÚ. To zlepšilo naše spoločné vlastnosti a monitorovanie epidemiologickej a biologickej situácie. A v rámci výskumných programov komisia e, podporuje aj výskum e, nových liekov, vakcín a diagnostických nástrojov na zistenie nových prípadov TPC. Od roku 2002 viac ako 42 milión bolo venovaných práve tomuto výskumu. Tuberkulóza však e, sa neudržiava iba v rámci hraníc preto Európska únia podporuje aj rozvojové krajiny v rámci Európskeho programu aktivít a tento program sa týka malárie, HIV eh, a tuberkulózy v rozvojových krajinách. Máme tu celosvetový eh, fond na boj proti AIDS, malárii a eh, TBC. Európska únia prispela 120 miliónmi eur od roku 2002. Okrem toho, Európska únia podporuje aj klinické skúšky a budovanie kapacít e, v rámci Európskej únie, Afriky a iných krajín. No a nakoniec e, vytvorenie Európskeho strediska pre kontrolu reguláciu chorôb by malo pomôcť opäť zníži počet nových prípadov TBC. V marci 2007 stredisko vypracovalo akčný plán pre boj proti tuberkulóze v EÚ. Tento plán rieši kľúčové problémy, ktorým čelíme momentálne v oblasti boja a regulácie TBC. pomáha vytvárať e, nové diagnostické nástroje, nové liečebné nástroje, e, zníženie, pomáha znižovať aj možnosť e, rezistencie voči liekom. Komisia však nemôže urobiť všetko. Aj občianská spoločnosť musí by urobiť všetko preto, aby oslovila najzraniteľšie skupiny a tak pomohla v našom boji proti tejto chorobe. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Dali teraz tu máme rečníkov z jednotlivých politických skupín. Teraz e, začína pani Antonescu. Ďakujem, pán predseda. Príčina smrti v čase antibiotík, e, tak e, hovoria vedci tuberkulóze. Je to siedma najdôležitejšia príčina smrti na celom svete a bohužiaľ za posledných pár rokov sa počet eh, tuberkulóz, ktoré sú odolné voči liekom v celom svete zvýšil v roku 2009. Bolo 9,4 no, milióna nových eh, prípadov. Každú sekundu sa infikuje osoba niekde na svete bacilom tuberkulózy. Musíme tieto štatistiky hovoriť v Európskom parlamente, aby sme lepšie chápali, že táto choroba zabíja obrovský počet európskych občanov. Ja som z krajiny, ktorá bohužiaľ je v veľmi zlej situácii, pokiaľ ide o tuberkulózu. Hoci za posledných pár rokov sa trend trošku znižuje, a boli aj menej dramatické situácie rezistentnej tuberkulózy. Absolutné čísla sú ešte stále znepokojujúce a realita je dramatická. Potrebujeme koherentné, plánované úsilie, aby sme dostali túto chorobu pod kontrolu. Musíme na úrovni EÚ pokračovať v aktivitách, ktoré sme mali doteraz, aby sme zlepšili kontrolu chorôb choroby vo všetkých krajinách, aby sme zlepšili prístup k liečbe, aby sa zlepšila kvalita liečby poskytovaná pacientom s tuberkulózou. Všetky vlády musia pochopiť význam tohto boja a urobiť maximum spolu so sociálnymi partnermi v boji proti tej chorobe, ktorú sme mysleli, že sme už zanechali v predchádzajúcich storočiach. Musíme bojovať spoločne ako rodina, musíme si pomôcť aby sme to prekonali, pretože my sme tu Európska únia, naša sila je v jednote. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Antonesku. Následuje pani Westlund na jednu minútu. Ďakujem pekne. V týchto dňoch by naozaj nikto nemal zomierať na tuberkulózu, povedal dnes eh, pán Kim Moon pri príležitosti Medzinárodného dňa eh, boja proti tuberkulózi. A Naozaj mnohí ľudia, aj mladí a chudobní, zomierajú dnes vo svete na tuberkulózu. A preto musíme posniť našu podporu pre globálny fond, ktorý mm, mm, najviac pracuje v boji proti tuberkulóze, malárii a HIV na celom svete. Ako poukázal komisár, sú aj dnes v Európe ľudia, ktorí zomierajú na tuberkulózu a musíme posniť našu spoluprácu, aby sme zabranili šíreniu eh, rezistentných bacilov tuberkulózy, aby sme našli efekt efektívne spôsoby liečby, ktoré pomôžu všetkým skupinám, ktoré sú vystavené tomto riziku v spoločnosti. A takýto kontrolný orgán e, môže zohrať veľmi dôležitú úlohu a som veľmi rada, že komisia dáva prioritu tejto dôležitej oblasti aj dnes. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Westlund. Pán kolega Görens. Ďakujem, pán predseda Pokros, pokrok medicíny ešte nedokázal vykoreniť TBC. Je to považovaná, choroba považovaná za e, chorobu chudobných krajín a takisto sa vyskytuje v strednej a východnej Európe, ale žiadna krajina nie je pred ňou uchránená. E, e mnoho e, multirezistenčných e, kmeňov sa stalo skutočným bičom. Preto je dôležitá prevencia, liečenie, výskum, rozširovanie opatrení eh, na prevenciu. Skrátka je potrebné eh, vytvoriť stratégiu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o tieto opatrenia, treba rozlišovať predovšetkým v našich krajinách. Systém sociálneho zabezpečenia by mal zabezpečovať dostatočné lekárske krytie. A v krajinách, v rozvojových krajinách, e, e, tam by to malo byť v rámci solidarity, ktorá sa od roku 2002 exemplárnym spôsobom prijavila v globálnom fonde boja proti ajcu, malárii a TBC. Ak sa nám podarí dosiahnuť cieľ zredukovať na polovicu dopad TBC e, v rokoch 2000 až 2015, tak bude potrebné e, rátať s jedným z troch možných scenárov. A, chcem, a chcel by som požiadať komisiu, v rámci ktorého z troch scenárov chce robiť návrhy členským štátom ohľadne financovania fondu boja proti TBC, malárii a ajcu. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Ach, takto neskoro mi niekedy padne zaťažko uh, e, prerušiť vás vo vystúpení, ale musím, pretože už máme skos. Nasleduje pani Kavajo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Svetový deň boja proti tuberkulóze je príležitosť vyzvať na posilnenie politického dialógu a o zapojenie občianskej spoločnosti do tejto, pri, do tejto kauzy. V EÚ sa počet úmrtí na TBC znížil. Aj v Portugalsku existuje výrazné zníženie, ale aj tak ešte E, miera výskytu prevyšuje priemer EÚ. E, toto je výsledkom dobrých výkonov národných programov boja proti TBC. Bohužiaľ v niektorých krajinách e, počet týchto ochorení narastá. Európska komisia pracuje správnym smerom. Rada by som zdôraznila partnerstvo medzi EÚ a rozvojovými krajinami, pokiaľ ide o klinické skúšky. Rovnako treba podporovať rámcový program pre výskum a technologický rozvoj pre oblasť vied a života. Treba sa venovať klinickému výskumu aj vedeckému výskumu príčin TBC. Preto je dôležité, aby sme aj naďalej pracovali, aby sme hľadali nové nástroje tak, aby E, sme mohli bojovať proti tuberkulóze novými inovačnými e, prostriedkami. Vyzývame komisiu a vlády, aby sa spojili a zintenzifikovali boj proti TBC tak, aby sa táto choroba vykorenila. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Carvalho. Pani Blinkevičiu, to na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Musíme bojovať proti tuberkulóze, pretože každoročne milióny ľudí zomierajú na tuberkulózu. Takmer každá tretia osoba na svete je nakazená tuberkulózou. Chcem vám pripomenúť, že tuberkulóza je najrozšírenejšou infekčnou chorobou na planéte a veľmi úzko súvisí so sociálnymi a ekonomickými problémami, ako je chudoba, nezamestnanosť, alkoholizmus, HIV, alebo AIDS, drogové závislosti, ako aj e, nedostatočne vyvinuté systémy zdravotníctva v rozových krajinách, nedostatočná diagnostika, aby sme eliminovali tieto faktory e, a šírenie e, tuberkulózy, musí komisia prijať konkrétne opatrenia na boj proti tejto strašnej chorobe. Musíme zabezpečiť politický dialog a prijať spoločný akčný plán. Hoci tuberkulóza eh, je obsiahnutá v zozname prioritných chorôb, tuberkulóza a boj proti nej eh, je naďalej nedostatočne financovaný. Čiže musíme tam mať eh, primerané rozpočtové prostriedky a podporovať všetky investície do boja proti tuberkulóze. Ďakujem pekne. A teraz pani Sehnalová na jednu minútu. Ďakujem za slovo, váž... Ďakujem za slovo, pán komisár. Milé kolegyne a kolegovia, dnešný Svetový deň boja proti TBC je príležitosťou, aby sme si pripomenuli, že aj napriek úspechom v boji proti tejto chorobe, tuberkulóza je závažným svetovým problémom. Viac ako 2 milióny ľudí trpí, eh, je nakazaný baktériou a veľa z nich ochorie. Je dôležité, E, uvedomiť si, že liečba a kontrola chorobnosti súvisí so socioekonomickými podmienkami. Včasná diagnostika, dôsledná a plne kontrolovaná, neprerušovaná a dostatočne dlhá liečba je základnou podmienkou boja proti multirezistentnej TBC, ktorej liečba je vysoko nákladná a ťažko dostupná v mnohých krajinách. Rovnako sa musia prispôsobiť aj zdravotné systémy, treba mať kvalifikovaný zdravotný personál a adekvátne prístrojové vybavenie. Svetová zdravotnícká organizácia hovorí, že je potrebné vynakladať 44,3 miliónov dolárov na národnej úrovni. K dispozícii bude však len polovica týchto prostriedkov. Preto sa EÚ musí spojiť s VHO, s inými krajinami, ich zdravotnými systémami tak aby sa boj proti tuberkulóze stal jedným z prostriedkov rozvojovej pomoci. Ďakujem pekne pani kolegyňa Sehnalová. Teraz máme voľnú rozpravu. Nikto sa nesnaží upútať moju pozornosť. Tak e, teda odozdávam slovo pánovi komisárovi Dalimu. Vážený pán predseda, je naozaj pre mňa veľmi potešujúce počúvať e, tieto vystúpenia e, vážených pánov poslancov a pani poslanky. Chcel by som vás uistiť, že komisia berie túto vec veľmi vážne. A taktiež berie veľmi vážne všetky tieto myšlienky, ktoré sme si tu práve v parlamente vypočuli. Sme odhodlaní nastaviť ciele tak, aby sme mohli regulovať túto chorobu. Takéto rozpravy sú mimoriadne dôležité, aby sme, sme sa mohli naďalej zameriavať na túto chorobu. Príspevok parlamentu a podpora vás, poslancov a poslankyň, je mimoriadne dôležitá v našej spoločnej snahe zautočí na túto chorobu v Európskej únii a aj v iných krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Dali. Tým sme uzavreli tento bod. A teraz tu máme krátku prezentáciu správy kolegu Enrico Guerrera Saloma o účinkoch celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy